Dear colleagues, please. Kolegyne, kolegovia, prosím, posadajte si a začneme. Všetci vieme, že toto nie je najlepší čas. Ešte keď prebieha eh, diskusia na plenárnom zasadnutí s predsedom von Rompojom, ale taký je náš program a musíme ho dodržiavať. Takže prejdeme k bodu číslo 10 a to je vykonávanie posilnenej spolupráce v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku. Pani Evelyn Gebhardt je spravodajkynia Parlament sa rozhodol začať posilnenú spoluprácu v v oblasti práva v prípade rozvodu a právnej rozluky. A toto je poprvýkrát, keď sa tento postup uplatnil. Takže slovo dostáva spravodajkyňa pani Gebhardt a potom, ak komisia si to želá, bude si želať dodať niečo k tejto téme, vypočujeme si komisiu a bude nasledovať a potom diskusia. Takže pani Gebhardt, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem, milé kolegyne a kolegovia. No skutočne je to novinka, e, že využívame postup posilnenej spolupráce. A možno aj viete z posledného volebného obdobia, že ja som nebola veľkým fanúšikom tohto postupu, pretože je, to bol medzivládny nástroj. Avšak e, po tom, čo zlyhalo prvé legislatívne konanie, tak som bola za to, aby na rade hm, úplne jednoducho neexistovala možnosť jednomyselnosti, ale občania majú veľa problémov, ktoré treba riešiť. Nože preto som sa rozhodla, že by sme to mali urobiť vtedajší komisár. Bol veľmi zdržanlivý, on to veľmi nechcel a neustále opakoval, že to treba preveriť. No a ja som sa preto tešila, že nová komisárka pani Redingová sa rozhodla, že bude postupovať týmto spôsobom, ak by niektoré členské štáty tento návrh podali. No to sa aj stalo. A teraz už to nie je 9, ale 14 štátov, ktoré spolupracujú. No a ja e, myslím a očakávam, že ich bude ešte viac. To je samozrejme veľmi posil, e, pozitívne, že to nebude len malá skupina krajín, ale že ich bude viac a patria k ním aj niektoré z tých veľkých štátov, čo je určite veľmi pozitívne. Na pléne sa minulý týždeň s veľkou väčšinou eh, rozhodlo, že pôjdeme cestou posilnenej spolupráce. Ja sa z toho veľmi teším, pretože budeme môcť intenzívne pracovať na dosahovanie najlepších riešení. zmenilo sa, že nie sme gestorským výborom, tak ako v poslednom volebnom období, ale zmena rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu viedla k tomu, že výbor Júri teraz vypracováva najdôležitejšiu alebo tú hlavnú správu. A v minulosti sa objavili problémy v spolupráci, keďže spravodajca bol veľmi konzervatívny. Minulý týždeň eh, som sa stretla s spravodajcom výboru Jury. No a musím povedať, pán Sievka je veľmi otvorený je pripravený s nami veľmi intenzívne spolupracovať a predpokladám, že sa nám podarí nadviezať dobrú spoluprácu. My sme si vymenili názory o niektorých veľmi dôležitých obsahových témach, o ktorých treba v rámci tejto témy diskutovať. Nuž a mne sa zdalo, to si samozrejme treba ešte overiť, overiť pretože sme sa zhovárali po anglicky a pre nás všetkých to je tretí jazyk, teda nie je ten najlepší, ale ja dúfam, že aj napriek tomu a budem môcť vám sprostredkovať, ako prebiehal tento rozhovor. Poprvé, potrebujeme určitú právnu úpravu, respektíve smernicu, ktorá bude vychádzať v ústretí občanom. A rovnako sme sa dohodli na tom, že v žiadnom prípade nechceme žiadny forum shopping. To znamená, že treba dodržať jasné pravidlá a to predovšetkým v tých prípadoch, v ktorých sa jeden partner chce rozviesť, ale druhý nie. E, treba jasnú hierarchiu a ten silnejší z nich si nebude môcť vyberať, podľa ktorého práva sa nechá rozviesť, pretože rozvodové právo v členských štátoch je veľmi rozdielne. Len jeden príklad otázky o patery alebo starostlivosti o deti sa napríklad v Nemecku riešia spoločne s rozvodovým, v rozvodovom konaní a vo Francúzsku je to však oddelené, takže obidve strany musia vidieť, na čo pristupujú. Ďalej sme sa dohodli tiež na tom, že je veľmi dôležité, aby aj v prípade prípade možnosti voľby, keď eh, obidva partnery sa chcú rozviesť, že to musí byť eh, informované rozhodnutie. A to nie je v tom návrhu, ktorý máme pred sebou ešte začlenené, takže to treba preveriť. No a k tomu predložím príslušné pozmeňujúce návrhy. A ja mám taký pocit, že pán Svietka má podobný názor a tiež by sa chcel uberať týmto smerom. Ďalej som mu povedala, že vidím problém, alebo možno rada, alebo komisia eh, by nám kde nás o tom mohli informovať, prečo v článku 3 a v článku 4 to už sme v rámci posledného volebného obdobia vyškrtli a totiž pri voľbe práva pri voľbe rozhodného práva, podľa ktorého bude postupovať eh, celé konanie. A v bode B je, že je to eh, rozhodným právom je právo štátu eh, zvoleného súdu. Takže hm, bez ohľadu na to, akú, aký, aký je súd v 27 členských štátoch alebo v štátoch, ktorý je uvedený v tej smernici. Takže môže byť zvolený akýkoľvek súd e, bez nejakého prepojenia. A mňa by zaujímalo, prečo to tak je, pretože v prvom návrhu komisie v minulom volebnom období to tam bolo začlenené a my sme už vtedy e, hovorili, že to považujeme za nebezpečné. A teraz je to tam tiež začlenené, a rovnako ako v článku 4, e, kde hovorí, že keď sa nevedia dohodnúť tie dve strany, tak v bode G sa hovorí, e, že sa uplatňuje právo štátu zvoleného súdu. Takže ABC e, nepripada do úvahy. No a to je tiež taký problém no, takého ľubovoľného výberu. A treba preveriť, či je to pre nás priateľné alebo nie. Inak, myslím, že je pekné, že v článku 7 e, je uvedený verejný poriadok, tak ako sme to my e, navrhovali, čo v prvom návrhu uvedené nebolo. E, takže v tomto návrhu je veľa vecí z prvého čítania v parlamente, takže sa dá povedať, že náš príspevok je dôležitý, avšak nie je ešte úplný. Ja to vnímam ako isté druhé čítanie, ktorým sa tu zaoberáme na pléne v poslednom volebnom období sme pre naše stanovisko získali veľkú väčšinu. Ja toto rozhodnutie parlamentu budem považovať za základ mojich návrhov pre stanovisko nášho výboru. A keď súhlasíte, tak budeme takto aj postupovať. Spravodajca mi povedal, že bude pracovať ako na čo najrychlejšie ja som povedal, že členové výboru LIBE s tým samozrejme súhlasia, že my chceme pracovať veľmi rýchlo, pretože základ už je vytvorený tak, aby sme čo najrýchlejšie našli riešenie pre našich občanov. Samozrejme aj s nádejou, že nás podporí čo najviac štátov a že možno jedného dňa štáty ako Švédsko krajiny ako, Šve, ako Švedsko budú mať možnosť eh, participovať, pretože je to len v záujme ich občanov tento krok urobiť. V žiadnom prípade sa nejedná o to, aby právo členských štátov sme nejakým spôsobom menili. Túto kompetenciu podľa zmluv ani nemáme. My chceme umožniť alebo uľahčiť občanom rozhodovať sa, respektíve voliť rozhodné súdy alebo rozhodné právo a to aj uplatňovať. A to je tiež dôležité v, s ohľadom na ľudí alebo manželstva, ktoré sa uzavreli podľa európskeho práva, ale teraz už žijú v nejakej tretej krajine. Tak, aby v prípade rozvodu boli uznané ich práva. A to je samozrejme dôležitá otázka, ktorú treba v každom prípade zohľadňovať. To je z mojej strany na úvod všetko. Budem teda postupovať čo najrýchlejšie. Sekretariát mi oznámil, že návrh stanoviska bude predmetom hlasovania 27. septembra a my by sme sa mali snažiť čo najrýchlejšie postupovať tak, aby sme našli vhodný legislatívny akt, ktorý bude užitočný pre našich občanov a ktorý bude čo najotvorenejší. Ja, viem, že tieňová spravodajkynia pani Intveld uh, so mnou veľmi dobre spolupracovala a aj ten, tú problematiku homosexuálnych manželstiev, ktoré sú možné v niektorých krajinách, v niektorých nie, eh, sme riešili. A ja myslím, že prístup toho návrhu, ktorý bol predložený, je v tomto prípade pozitívny, ale samozrejme budeme hľadať ďalšie možné riešenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gebhardt. No a teraz dáme slovo komisii. Zástupcom komisie sú tu medzi nami pani Sastamojnen. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. I na úvod by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu za to, že konali tak rýchlo a efektívne a tak veľmi rýchlo dali súhlas a podporili prvý návrh na posilnenú spoluprácu v tomto, tejto veci. A to ukazuje, že komisia a parlament mali rovnaký názor na to, že v tomto veľmi špecifickom prípade aj skupina členských štátov môže ukazovať cestu do budúcnosti a spolupracovať v tých cietových otázkach práva v prípade rozvodu. Rovnako podporujeme želanie spravodajkyne o otvorenú posilnenú spoluprácu do ktorej by sa mohlo zapájať viacero krajín. Už vidíme, že ten počet vzrástol z pôvodných 9 na 14 krajín. A rovnako dúfame, že sa pripoja ešte ďalšie krajiny. No a dôvody sú je ten právny text nariadenia a pravidel, ktoré navrhujeme pre občanom, občanov EÚ. Našim návrhom nariadenia, alebo východiskom nášho návrhu, je návrh, o ktorom sa rokovalo na Rade spolu s Európskym parlamentom už naposledy. Je pravdou, že sme sa snažili zohľadniť pripomienky hm, toho ostatného parlamentu a niektoré sme zaradili do znenia tohto dokumentu. Vo všeobecnosti chceme podporiť právnu istotu a predvydateľnosť. A to znamená, že spájajúci faktor uplatniteľného práva by mal byť ten, že právny poriadok bude nejak prepojený s predmetným manželstvom. No a preto je miesto bydliska prvým faktorom pri voľbe uplatniteľného práva. Rovnako rovnaká národnosť. No a tak ako hovorila spravodajkyňa, len v zriedkavých prípadoch by sa používal Lex podľa článku 4. Keďže to je posledné v tej hierarchii. No a preto myslíme, že by to nemalo spôsobovať nejaké problémy, pretože v praxi sa to používa veľmi zriedka. Ďalším cieľom tohto nariadenia je zvýšiť pružnosť a flexibilitu a to zavedením obmedzenej autonómie strán čiže obmedziť autonómiu manželov zvoliť si uplatniteľné právo alebo rozhodné právo. A preto myslíme, že predchádzajúca dohoda by bola dobrá a hlavne pre vzájomný súhlas účastníkov rozhodového konania. A ďalej našimi faktormi sledujeme výsledky rokovania o tom prvom návrhu. Čiže tie štyri body sú tam už započítané vrátane Lex Fori. Chceli by sme tiež upozorniť na to, že Lex Fori znamená právo zvoleného súdu. No a na to, aby sme zistili ten určený súd, máme harmonizované pravidlá v rámci, v rámci nariadenia Brusel 2 bis Takže máme rámec pre právnu istotu pri voľbe určitých súdnych systémov a pravidlá pre rozhodné právo sa uplatňujú na súde, tedy keď je podľa pravidel bol zvolený ten súd. No my si myslíme, že to tiež znižuje riziko že jeden z manželov, tá silnejšia strana, e, si svojvoľne zvolí súd. No a ďalej, mm, sme chceli predchádzať takéto situácie, keď sme harmonizovali a, tie protichodné pravidlá, a tak sme prišli k tomu, že každý súd E, bude uplatňovať právo, ktoré si zvolili alebo ktoré e, vyplývali z tých objektívnych faktorov, teda tým rozhodným právom a a tými faktormi, ktoré sú spojením. No a ja upozorňujem teraz na to, že na rozdiel od návrhu z roku 2006 tento nový návrh nariadenia nezahrňa pravidla pre jurisdikciu. Keďže je to posilnená spolupráca, tak teraz upravujeme len oblasti, ktoré zatiaľ komunitárne právo neupravovalo. A keďže práva pre jurisdikciu sú súčasťou aký komunatér, tak táto časť, tak touto časťou sa nezaoberáme a zaoberáme sa len tými uplatniteľnými pravidlami. A ďalej mm, druhý osobitný samostatný nástroj znamená, že v návrhu je viac článkov a cekov ako návrhu z roku 2006, aj keď eh, v podstate veľmi pozorne a blízko sledujeme výsledok eh, posledných rokovaní. Ja som veľmi rada, že parlament a aj výbor, aj váš výbor chce teraz veľmi rýchlo v tejto záležitosti postupovať. Myslíme, že je dôležité postupovať, pretože táto oblasť politiky je otvorená už niekoľko rokov od predloženia návrhu komisie a my myslíme, že veľmi detailná pozorná práca aj v tých otázkach, o ktorých hovorila spravodajkyňa, môže viesť k riešeniam, ktoré budú slúžiť občanom Európy a riešenia treba hľadať samozrejme v rozumnom čase. Takže ešte raz ďakujem pekne parlamentu za vykonanú prácu. No a my ponúkame našu spoluprácu. Thank you. Mrs. Sastamoinen. Ďakujeme vám, pani Sastamoinen. Teraz je čas na rozpravu. Pani Intveld, chcete sa ujať slova? Budem veľmi stručná, pán predseda. Len sa pripájam e, do širokej miery k slovám e, spravodajkyne. A je to aj v poriadku, keď chce pracovať rýchlým tempom. Mám k tomu ešte snáď dve otázky. Treba povedať, že tento postup používame poprvýkrát a celkom jasne vieme, že výsledok bude taký, ak tomu pribudnú nové krajiny, že to ešte vždy bude fungovať. Že nebudeme e, vychádzať z terajšej situácii s, s 14 účastníkmi, Eh, jednoducho pribudnú aj ďalšie krajiny a nebudú s tým problémy. Eh, komisia ďalej hovorila aj o no, tom tlaku na súdy, rýchlom postupe, treba jednoducho zmluvné strany chrániť a treba konať aj v záujme slabšej stránky sporu treba mať stále na pamäti, že aj tá slabšia stránka by mala mať e, možnosť dostať za pravdu. Ďakujem. Teraz pani Romero López. Chcela som niektoré dodatočné informácie k tomuto nariadeniu. E, nebolo mi to veľmi jasné z rozpravy. Pokiaľ ide o príslušníkov, štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pôsobia v členských štátoch, majú pobyt, a teda ktorí sú z tretích krajín a ktorí mohli uzavrieť manželstvo v tretích krajinách alebo uzavreli manželstvo so štátnym príslušníkom EÚ. V tomto prípade by sa na nich aplikovalo, aplikovalo článok 4, pretože článok 3 hovorí, že je potrebná vzájomná dohoda, ale keďže k tejto dohode obvykle neprichádza v týchto prípadoch, hlavne pokiaľ ide o ženy, e, ktoré podliehajú diskriminačnejším systémom v tretich krajinách. Tam by sa aplikoval článok 4 e, mohli by sa rozhodnúť pre legislatívu štátu ich trvalého pobytu alebo ich pobytu, pretože to by bol veľký pokrok pre integráciu týchto osôb. Ďakujem, pán Ke- pani Keller. Ďakujem, rada by som vedela, že či už teraz existuje perspektíva, že by viac krajín chcelo sa pridať, či sa tu niečo posúva, či je tu nejaký vývoj. Do veľkej miery Súhlasím e, s predrečníkmi, to, čo povedala hlavne pani spravodajkyňa o veciach, ktoré chce ešte zmeniť, predovšetkým pokiaľ ide o e, dôležité otázky voľby výberu. Súhlasím aj so zvyškom povedaného a mám napriek tomu jednu otázku. Ak som to dobre pochopila, táto posilnená spolupráca sa netýka majetkových otázok, ale otázky majetkové sú pri rozvodoch tou e, kľúčovou vecou často. Ako budeme toto riešiť, ako sa k tomu bude pristupovať? Viem, že existuje e, postup k tomu, ale vieme, že je zdlhavý tento, tieto majetkové riešenia a naďalej vedú k znevýhodneniu e, účastníkov sporu. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Vidím, že nikto z ďalší sa nehlasí o slovo. Možno, že komisia by mohla v krátkosti zodpovedať na tie technické otázky a potom späť dáme slovo pani spravodajkyni. Ďakujem, pán predseda. Naozaj budem stručná. Bola tu otázka, či od okamžiku, kedy rada začala e, vykonávať tento dohovor, či pristúpili ďalšie krajiny. Na to odpovedám nie. Od e, tej základnej 14 sme vlastne nedostali prísluby alebo záujem ďalších krajín, ale sme presvedčení, že taký záujem sa v budúcnosti objaví. Myslíme si, že e, postupne pribudnú následne po rozhodnutí, po finálnom prijatí rozhodnutia o E, posilnenej spolupráci. Určite viete, že postup je e, e, odlišný. Komisia bude rozhodovať u týchto krajín ad hoc, prípad od prípadu. A pokiaľ ide o dopady majetkovej povahy, súčasný návrh usmernenia sa týka tú, tej osobnej stránky, tej individuálnej stránky rozvodov, ale komisia súčasne pripravuje návrh týkajúci sa dopadov na majetok eh, jednak eh, pri, eh, pri uzavretí manželstva, jednak potom pri rozvode. To všetko sa týka aj otázok vykonávaného práva. Budeme sa snažiť dosiahnuť koherentnosť, aby súdy mali to ľahké pri e, prípadnom konflikte e, zákonných právnych systémov. Takisto sú tu e, ďalšie pravidlá a toto, sa, toto je obsiahnuté v, prí, v prípadnom, teda v príslušnom protokole. Sú tu rôzne súbory vykonávateľných predpisov a snažíme sa naozaj o koherentnosť. Myslím si, že Eh, v krátkosti toľko môžem odpovedať na posledné dve otázky. Samozrejme, eh, zhostíme sa všetkých eh, otázok alebo poznámok, ktoré tu odzneli. Dávame slovo späť pani Gebhardt, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem. Myslím si, že tá posledná odpoveď by asi viedla veľmi, k veľmi dlhej prednáške o tom, aké dôležité je, aby sme mali európsky občianský zákonník minimálne pre oblasť rodinného práva je tomu naozaj tak, že máme e, ojedinelé oddelené e, právne predpisy pre výživné napríklad, pre majetkové otázky, pre e, rôzne otázky, ktoré vyplývajú a tento, toto nariadenie to neupravuje a ani nemôže. Tu ide len o to, podľa akého postupu, ktorý súd sa vyberie, a z toho potom aj vyplýva, podľa akého práva rozvod e, v podstate bude prebiehať. Momentálne je tomu tak, že napríklad pri otázkach e, majetku ešte nemáme žiadne európske riešenie. To znamená, je dôležité, aby tento e, informovaný súhlas zabezpečil, aby obe stránky, ktoré sa rozvádzajú, Eh, aby vedeli celkom presne, aké konsekvencie to má, eh, ako teda táto otázka v skutočnosti bude riešená. To isté platí aj pre alimenty, pre otázky výživného, eh, otázky Brusel 2a. To všetko treba zohľadniť a preto mi naozaj v tomto návrhu nariadenia chýba také, takáto zložka. Chcem, aby ľudia naozaj celkom presne vedeli, Um, s čím môžu rátať, keď si vyberajú uh, príslušné právo, ak majú teda možnosť si vyberať, ak majú teda podľa článku 3 takúto možnosť voľby. Tu je veľmi dôležité um, takto postupovať, súhlasím s vami jednoducho. Ako to teda bude vyzerať, e, pani Romero sa pýta s e, otázkami integrácie. To vám teraz ešte odpovedať nemôžem, musím to preveriť ako tu vyzerajú úpravy s tretími krajinami. V každom prípade som si túto otázku poznamenala a v návrhu správy túto otázku budem riešiť, aby sme k tomuto mali riešenie, pretože toto samozrejme je otázka veľmi dôležitá a podľa mňa je to tak aj správne. Sofie, aj tebe dávam za pravdu, môže byť naozaj dôležité aj to, že E, tú možnosť voľby mi mal mať ten slabší v tom spore a preto e, celkom jasne žena. E, k tomu som otvorená nielen preto, že sama som žena. V zásade je tomu však tak, že keď v, vo vzťahu je medzi partnermi jedna časť s tou slabšou, je tam ten faktor, že je to práve ten, ten silnejší ktorý, ktorý pre, e, prevezme iniciatívu. A túto otázku preto treba mať na pamäti a treba na ňu pamätať. V každom prípade však v článku 3 opätovne predovšetkým máme tento, e, tá, tu, tento faktor informovanosti, informovaný súhlas, to znamená na to, aby ten, ktorý má tie lepšie možnosti sa informovať, ako právo e, v tej krajine vyzerá, a podľa toho, že sa teda budeme rozvádzať, a preto to takto aj navrhnem partnerovi, že aby táto osoba nevedela o konsekvenciách, je dôležité, aby obe stránky mali vo veciach jasno. Myslím si, že sme tu na dobrej ceste a chcem v každom prípade poďakovať vám za všetky otázky, poznámky, ktoré tu odzneli Naozaj sú to podnety, aby som sa ešte zahlbila do tej či onej problematiky. Ďakujem. Thank you, Mrs. Gephardt. Ďakujeme, pani Gephardt. Myslím si, že toľko k tomuto bodu programu. Treba poznamenať, že ten kalendár nám hovorí o tom, že návrh stanoviska by mal byť 27. E, septembra, čiže by sme potom v Libe eh, hlasovali 26. októbra, teda tu v našom výbore. Ak vám takýto kalendár vyhovuje, tak vám ďakujem a pokračujeme k ďalšiemu bodu. A to menovite k bodu číslo 11. Ide o zmenu a doplnenie nariadenia číslo 539 lomeno 2001, uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Máme tu správu. Spravodaj e, kyňou je pani Tania Fajon. Vieme, že tu ide o návrh ustanovenia na liberalizáciu víz s Bosnou a Hercegovinou a Albánskom na základe prezentácie v našom výbore v e, apríli. Je to výsledok technických misií do oboch krajín a komisia teda navrhuje na základe týchto misií e, ustanovenie. E, návrh mal byť 27. mája. Teraz však vieme zo, od predstaviteľov komisie, pán De Brover, ktorý je zástupcom riaditeľa, generálneho riaditeľstva GLS, E, že e, budú prezentovať návrh a ďalšie kroky, e, predovšetkým pokiaľ ide o dodatočné misie, ktoré majú nastať budúce leto. A potom otvoríme diskusiu pre poslancov. Pán Debrover, vy ako prvý máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Môžem byť relatívne stručný, keď budem prezentovať tieto návrhy. E, vy sám ste povedali, e, sú priamým pokračovaním správy, ktorú sme mali príležitosť e, predložiť na zúženom stretnutí vášho výboru v apríli tohto roku. Ako závery tohto vyhodnotenia Európska komisia prijala a predložila 27. mája návrh, ktorý predkladáme vám na rokovanie a ktorý má za cieľ udeliť zrušenie vízovej povinnosti štátnym príslušníkom Bosny a Albánska a to prostredníctvom ukončenia určitých povinností. Nebudem vám tu opisovať postup, ktorý prebehol, bol rovnaký pre všetky krajiny Západného Balkánu eh, v Solúni, v Tesalonikách eh, sme prijali eh, silný záväzok, vypracovala sa cestovná mapa, ktorá stanovila objektívne kritéria, ktoré musia tieto krajiny splniť. Záver nášho hodnotenia bol taký, že prišiel čas, aby sme navrhli zrušenie vízovej povinnosti s takou prechodnou etapou a síce s overením pokroku, ktorý musia urobiť e, v troch kritériách pre každú krajinu. Pripomínam, pokiaľ ide o Albánsko, ide o rozvoj politiky znovu začlenenia albánskych štátnych príslušníkov, ktorí boli vyhostení o posilnenie kapacít v oblasti aplikácie právneho rámca v boji proti organizovanému zločinu a proti korupcii. A ide o skutočnú aplikáciu prijatej legislatívy v oblasti konfiškácie zisku zorganizovaného zločinu. Tri kritéria musí splniť Bosna a Hercegovina. Prvé kritérium je podobné ako tie predchádzajúce albánske kritéria. Ide o rozvoj a posilnenie kapacít eh, aplikácie rámca eh, v boji proti organizovanému zločinu a korupcii a ďalšie dve kritéria, tie sú špecifické. Ide o harmonizáciu legislatívy trestného práva, entit Burgu s federálnymi inštanciami a súvisia s postupnou aplikáciou akčného plánu, ktorý bol prijatý v marci 2010, pokiaľ ide o elektronickú výmenu, údajov medzi policejnými orgánmi a generálnymi prokuratúrami. Tieto ciele sú jasné a mali sme príležitosť eh, zdieľať závery tejto správy eh, s bosnianskými aj albánskymi orgánmi. Overovanie štátu štádia pokroku sa robilo tým, že sme zorganizovali expertnú misiu in situ, ale e, termín ešte treba dohodnúť e, s týmito krajinami a cieľom je, aby vďaka dosiahnutému pokroku správy tejto expertnej misie boli svedectvom toho, že tieto kritéria už boli plne splnené. Provizorné termíny pre tieto misie 5. až 8. júl Bosna a 12 až 15. júl Albánsko, ale treba ich ešte potvrdiť a spoločne dohodnúť na základe informácií, ktorá nám má do konca tohto týždňa prísť z týchto krajín. Ak sa splnia tieto termíny, mali by sme byť schopní postúpiť Rade a Európskemu parlamentu začiatkom septembra hodnotiacu správu Európskej komisie z týchto misií a ktorá bude samozrejme tým príspevkom expertov. A potom Rada a Európsky parlament sa budú musieť vyjadriť na základe týchto informácií. Ako opakujem, pán predseda, komisia to už viackrát zopakovala na tejto pôde. Ide o objektívny, veľmi prísny proces, ktorý je určený na to, aby sa skontrolovala aplikácia väčších veľkých politických cieľov a nikto nespochybňuje ich dôležitosť a význam. Ide o konkretizáciu politického záväzku z oči voči krajinám Západného Balkánu a ukončenie aplikácie, tak ako sa to urobilo v prípade Srbska či Čiernej hory alebo Macedónska teda ukončeniu toho priestoru voľného pohybu a zbaviť tento priestor vízovej povinnosti. Počas tohto procesu musím zdôrazniť, že sme v komisii mohli počítať s veľkou spoluprácou a veľkou angažovanosťou kompetentných služieb všetkých balkánskych krajín a tiež služieb politických orgánov a vlád týchto krajín. Všeobecnejšie. E, skúsenosti, ktoré máme už v tejto etape, sú tie, že táto metóda bola veľmi silnou pákou alebo nástrojom, ktorý podporil e, rozvoj demokracie v týchto krajinách, napríklad v oblasti bezpečnosti cestovných dokladov, riadenia migračných tokov, e, boja proti organizovanému zločinu v oblasti uchovávania a posilňovania práv menšín a tiež boji proti diskriminácii. Išlo vždy o obrovské reformy Došlo k ním v týchto krajinách, samozrejme za pomoci Európskej komisie, a to, aby splnili e, tie základné ciele pre získanie teda zrušenia vízovej e, povinnosti. Ešte nie sme síce úplne na konci cesty, niektoré etapy treba ešte prekonať. My vôbec nepochybujeme, e, že orgány oboch krajín sa angažujú, aby dosiahli svoje ciele a aby splnili výzvy, ktoré pred nimi stoja. Pokračujeme v e, metóde prísneho hodnotenia, tak ako doteraz a očakávame. To je náš cieľ, že budeme schopní obrátiť sa na Európsky parlament a na radu v septembri, kedy predložíme dodatočnú hodnotiacu správu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Debrauer. Skôr než dám slovo členom výboru, možno španielské predsedníctvo by chcelo ešte niečo dodať. Pani Juste, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne poznáte záväzok Španielska k západnému Balkánu Svojho času sme s veľkým uspokojením prijali ešte za švedského predsedníctva začlenenie Srbska, Čiernej hory a Macedónska do zoznamu krajín, kde štátni príslušníci nepotrebujú víza na vstup do EÚ. Ocenili sme obrovské pokroky, ktoré dosiahli tieto tri krajiny a v tomto zmysle tiež vítame úsilie a reformy, tak ako ich naznačil predstaviteľ Európskej komisie, ktoré dosiahli Albánsko a Bosna. A tak sme mohli 27. mája navrhnúť zrušenie vízovej povinnosti aj pre tieto dve krajiny, keď sa samozrejme splnia všetky podmienky. Sme presvedčení, že Albánsko a Bosna a Hercegovina budú pokračovať v tomto úsilí aby tie ciele, ktoré mali splniť a ktoré treba overiť, aby sa skutočne splnili a tak sa vytvorí základ, aby rada a parlament mohli potom v pertinentnom čase prijať rozhodnutie a aby štátni príslušníci týchto krajín mohli užívať e, teda cestovanie bez víz. Na poslednej rade v Luxemburgu ministrovia spravodlivosti a vnútra viedli aj rozpravu medzi expertami v rade a teraz čakáme na výsledky vyhodnotenia tej expertnej misie komisie in situ. Majú vyhodnotiť úroveň plnenia tých kritérií a cieľov, aby mohli pokračovať v tomto procese. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani Justé. A teraz dostane slovo spravodajkynia pani Tania Fajon. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa dnes rozhodla hovoriť po slovensky. Takže prejdem na uh, slovenčinu, pretože máme veľmi silné náradné pocity. V posledných minútach zápasu s Anglickom prehrávame. Ďakujem veľmi pekne predstaviteľom komisie, rady, vám pán predseda, za vaše prezentácie spravodajca pre Bosnu a Hercegovinu a Albánsko, som ja, a musím povedať, že som veľmi rada, že Európska komisia konečne predložila legislatívny návrh na odstránenie vízovej povinnosti pre Bosnu a Hercegovinu. A Albánsko ďakujem pekne za túto úžasnú spoluprácu s komisiou radou aj tieňovými spravodajcami. Už ďakujem aj úradom v Bosne a Hercegovine a Albánsku. Mm, osobitne pre náš výbor je toto veľmi dôležité a my sme niekoľkokrát zdôraznili, že proces liberalizácie víz treba ukončiť čo najskôr pre všetky krajiny Západného Balkánu. A sem patrí tiež Kosovo, ktoré teraz, na teraz stojí tak mimo dialogu o vízach. Bosna, Hercegovina a Albánsko sú v záverečnej fáze rokovaní obe krajiny a komisia to už aj priznala. Obe krajiny dosiahli v ostatných mesiacoch veľké pokroky. No a ja očakávam, že experti komisie navštívia obe krajiny ešte pred letom, aby zhodnotili ten pokrok. Informácie ktoré mám ja, hovoria, že obe krajiny sú pripravené a tvrdia, že splňajú všetky podmienky. však súhlasím s tým, že tieto kritériá sú hlavnou podmienkou a obe krajiny ich musia splniť na to, aby ďalej prebiehal proces liberalizácie. Toto je veľmi dôležitý krok, predovšetkým pre mladých v tomto regióne, pretože mládež čaká a možnosť voľne cestovať do EÚ. Ja osobne mám niekedy obavy, že zabúdame na to, že tieto krajiny sú našimi priamými susedmi a čakajú na príležitosť približiť sa k EÚ. My sme, alebo zažívame teraz veľkú hospodárskú krízu a Európska únia možno nemá taký záujem ďalšie rozširovanie. Avšak myslím, že je stále veľmi dôležité preukazovať politickú vôľu a otvárať dvere ľuďom a občanom Západného Balkánu. Hlavne potom, čo je jasné, že splňajú všetky podmienky. Mám však jednu otázku. A konkrétne, prečo, keď sme predložili návrh, sme nemohli hovoriť o dátume. Minulý rok v júli Srbsko a Čierna hora a ďalšia krajina on dostali dátum. Bol to 1. januára. A bolo to kvôli nedostatku politické vôle členských štátov, alebo tam zohrávali úlohu aj nejaké ďalšie dôvody. Ja by som chcela vyzvať všetkých, z nás, aby sme stanovili časový rámec. Myslím, že obe krajiny potrebujú nejaký stimul. Toto je technický pokrok alebo technický proces a bol to technický proces, proces už celý čas. Avšak v tých posledných fázach sa dostalo politickým procesom a na to, aby sme vyriešili nestabilnú situáciu v oboch krajinách, a treba priznať, že hlavne v Bosne a Hercegovine je situácia veľmi napätá tu sa uskutočia na jeseň voľby a politická a, a predvolebná kampaň dosahuje svoj vrchol. Obe a, všetky strany sa snažia presvedčiť voličov, ale ak nebudeme dosahovať výsledky, nakoniec budú trpieť ľudia. Politická situácia je tiež veľmi napätá a kvôli tomu, možno preto, že Európska únia je unavená alebo hm, dalo by sa povedať, vyčerpaná z rozširovania, ja by som nechcela zatvoriť bránu pre liberalizáciu vízového styku. Nechcem, aby sme budovali nejaké múry. Chcela by som vyzvať Európsky parlament a tento výbor, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme hlasovali za túto správu, alebo aby sme o tejto správe hlasovali v septembri, hneď po zverejnení správy expertov. No ešte teraz eh, by som chcela požiadať Európsku komisiu, či je možné na prvom zasadnutí v septembri, 3. septembra, nám predložiť to hodnotenie, pretože to by nám umožnilo hlasovať o správe na druhom plenárnom zasadnutí v septembri. No a tak by sme si udržali naše záväzky, ktoré máme z radou a komisiou, aby sme sa prioritne zaoberali týmito krajinami. Ja myslím, že treba dodržiavať slovo. Je to o ľuďoch, o, o slobodnom pohybe, nie je to o azile alebo pracovných miestach. Je to len o odstraňovaní vízových bariér na to, aby mladí mohli slobodne cestovať, aby sme zabránili odchádzať z EÚ. A ja vás vyzývam, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme tento proces úspešne ukončili v čo najkračom čase. Ďakujem pekne. A teraz pani Koráca Bild, ako naša tieňová spravodajkynia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tiež vítam návrh komisie. Vieme, koľko to pre občanov Bosny a Albánska znamená slobodne sa pohybovať v šengenskej oblasti. Ja by som chcel vás zagratulovať Bosne a Hercegovine a Albánsku za ich pokrok. Je to veľmi dôležité pre celú európsku perspektívu. Nie je to len o vízach, ale má to veľký vplyv na ich európsku budúcnosť a na spoločnosť. Pán predseda Európska únia bola konzistentná od začiatku. My sme e, neustále opakovali urýchlenie procesu liberalizácie vízového styku a čo najviac podporiť a zrýchliť proces v parlamente. Musím povedať, že sa vám podarilo veľmi dobre spolupracovať so spravodajkyňou. Ja súhlasím s časovým harmonogramom, ktorý navrhujem. My sme pripravení, keď oni budú pripravení. A podporujeme správu komisie. A dôležité tiež je, aby sme zachovávali rovnaké kritériá, ako sme použili pre ostatné tri krajiny. Ten proces sme pred tri krajiny začali predtým, než boli splnené všetky benchmarky. No a ja som presvedčená, že všetky orgány v Bosne, Hercegovine aj v Albánsku sú odhodlané až do konca plniť, splniť všetky ciele a podmienky. Pán predseda, ja sa teším na ďalšiu spoluprácu s komisiou, s a ďalšími kolegami na to, aby sme do konca roka, to najneskôr, umožnili liberalizáciu vízového styku pre Bosnu, Hercegovinu a Albánsko. Ďakujem pekne. Pani Sargentini, chceli by ste niečo doplniť? Nie. Pani Boskurt. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rada tiež zareagovala a priamo nadvezujem na to, čo povedala práve spravodajkyňa Práve som sa vrátila z Bosny a podľa mňa je veľmi dôležité, aby mladí ľudia sa dostali z izolácie, aby mali možnosť cestovať, aby sa rozšírili trochu ich horizonty. Pokiaľ viem, vyslali sme aj výzvu my minulý rok na Európsku komisiu, aby sme pomohli Bosne a Hercegovine v a to čím skôr ja súhlasím s predrečničkou, že potrebujeme použiť samozrejme rovnaké kritéria a mali by sme samozrejme to isté urobiť aj v prípade Bosny a Hercegoviny a stanoviť určitý konkrétny dátum a ja dúfam, že to budeme môcť odhlasovať na druhom plene v septembri ešte pred voľbami v októbri, aby táto európska perspektíva bola skutočnou a jedinou perspektívou pre balkánske krajiny. Reformy prichádzajú, my sme to videli. Videli sme, že e, tento zjednodušený vízový režim môže byť takýmto katalizátorom a treba to využiť. Teraz pán Busotil, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručne. By som chcel podporiť to, čo povedali predrečníci, hlavne čo sa týka toho konkrétneho dátumu ale rovnako by som eh, zdôrazniť historický, historický význam tohto, eh, tohto zasadnutia výboru s takou úbohou účasťou. Nám sa možno zdá, že to nie je niečo dôležité, pretože nám, my, slobodu pohybu považujeme za niečo bežné. Avšak pre občanov Bosny, Hercegoviny a Albánska je to veľmi dôležité. Je to prvým krokom na ceste reálnej integrácii do EÚ. My si však neuvedomujeme ten obrovský význam, ktorý má táto malá diskusia pre nich. Mnohí z nich pravdepodobne sledujú s veľkým záujmom túto diskusiu, pretože to bude v ich životoch výrazná zmena. Ja mám len jedno také varovanie, hlavne pre orgány v týchto dvoch krajinách, totiž že liberalizácia a zjednodušenie vízového styku e, neznamená európske občianstvo a neznamená to a, e, a, e, úplnú voľnosť pohybu. A nie je to pravda, že sa hovorí, že občania budú, týchto krajín budú mať možnosť rovnako ako občania EÚ pracovať, študovať a cestovať po EÚ. Je to cieľ ku ktorému raz dúfam dospejú, ale to nie je cieľom, o ktorom dnes hovoríme a preto nemôžeme vzbudzovať plané nádeje. Teraz hovoríme o zjednodušení vízového styku a, a toto presne aj je a netreba to a, preceňovať. Ďakujem pekne, pán Busutil. Nož, tá úboha návštevnosť. Čiže je tu veľa poslancov, málo tento výbor odvádza svoju prácu. No a teraz eh, komisia. Chceli by ste niečo povedať, pán Debrauer? No, pretože tu zazneli mnohé otázky na adresu komisie, na ktoré treba nájsť odpoveď. Ďakujem, pán predseda. Vystúpim s vašim dovolením minimálne k trom bodom. Áno, Európska komisia nestanovila definitívny dátum v návrhu zrušenia vizovej povinnosti. Nie je to nejaké pozabudnutie, ale je to zámerné rozhodnutie. Rozhodnutie o zrušení vízovej povinnosti príde vtedy, keď tri kritéria, ktoré obe tieto krajiny musia splniť, keď budú splnené, a keď zákonodárca, teda vy a rada, budú toho názoru, že na základe správy komisie tieto kritéria boli skutočne splnené. Je teda v rukách Európskeho parlamentu a rady, keď dostanú k dispozícii hodnotiacu správu komisie, rozhodnúť kedy a tiež upresniť v nariadení spôsob, akom, akým sa zruší vízová povinnosť. Po druhé, pokiaľ ide o našu správu, pani Fajon hovorila o vašej schôdzi z 3. septembra. V tomto štádiu nemôžem e, vyhlásiť za komisiu, že bude schopná pred, predložiť písomnú správu. V každom prípade si myslím, že ak si to váš výbor želá, Mohli by sme k 3. septembru vás informovať o hlavných zámeroch týchto hodnotiacich misií a písomnú verziu dostanete neskôr. A tretí bod, pán predseda, je to veľmi dôležité. Zdôraznili to viacerí rečníci, predovšetkým pán Busutil. Pokiaľ ide o presný dopad zrušenia vízovej povinnosti krátkodobých víz do Schengenu a pokiaľ ide o eventuálne zlé interpretácie. Nie len v komisii sme si jasne vedomi toho, ale aj vlády partnerských štátov, či už je to Albánsko alebo Bosna, si uvedomujú tiež A to je aj dôvod, prečo v oboch týchto prípadoch orgány týchto krajín začali s informačnou kampaňou, ktorá má za cieľ zabrániť nejaké dezinformácie, zlé interpretácie a samozrejme aj vysvetľujú, aké práva súvisia so zrušením vizovej povinnosti, ale aj aké budú obmedzenia, čo bude a čo nebude možné ako náhle bude zrušená vízová povinnosť. Keď budú žiadať, alebo teda keď budú chcieť vstúpiť na teritorium EÚ, je to veľmi e, dôležitý a nevyhnutný bod e, tohto systému a podľa komisie je to aj veľmi dôležitá etapa, e, ktorú urobili obe vlády týchto krajín. Vedeli sme a poznáme z minulosti na začiatku tohto roka Došlo k určitým udalostiam, ktoré boli veľmi rýchlo vyriešené vládami konkrétnych krajín, kedy e, neboli správne vysvetlené zákony alebo úpravy, ktoré umožnili zrušenie vízovej povinnosti. Takže je potrebné urobiť správnu informačnú kampaň v Albánsku aj Bosne a Hercegovine, aby sme sa uistili, že e, sú správne informácie a aby sme boli uistení, že e, k tým úchylkám alebo problémom, ku ktorým došlo začiatkom roka, že sa nebudú opakovať. Ďakujem pánovi Debraverovi, hovorí pán predseda. Ešte nejaké iné komentáre alebo reakcie, možno od spravodajcu alebo od tieňových. Pani Fajon, nech sa páči. Ďakujem za tieto dodatočné e, slova vysvetlenia. Rada by som len potvrdila to želanie, ktoré máme, aby táto správa po návšteve odborníkov e, začiatkom e, septembra sa dostala mm, na rokovanie, čiže aby to bolo v zápisnici. Tiež vítam slova o informačných kampaniách, tie, ktoré prebiehajú v oboch krajinách. A myslím si, že na verejnosti teda zvyšujeme povedomie, ľudia sú si vedomí, že toto je voľný pohyb s určitými obmedzeniami. Opätovne by som chcela vyzvať všetkých, aby sa vytvoril pred letom e, časový rámec. Sama som zmetená z toho dátumu. Európska komisia nespomenula e, dátum. Nemáme dátum. Naozaj som zmetená. Thank you. There are no further Ďakujem, ak nie sú ďalšie komentáre k tejto veci, tak vychádzame z toho, že spravodajkyňa predkladá na ďalšom zasadnutí LIBE návrh správy 12. alebo teda 13. a lehota na poskytovanie uh, lehôd na, posky, na poskytovanie pozmenení po lete, teda po je to v poriadku? Takže prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod 12. A ten sa týka pozície parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách rady. Ide o oddiel číslo 3, komisia. Ide o prezentáciu druhého pracovného dokumentu k rozpočtu na rok 2011. Ide o môj materiál, ktorý som ako predseda výboru sám vypracoval. Myslím si, že návrh stanoviska bol distribuovaný. Rád by som načetol teraz základné prvky tohoto návrhu stanoviska. Ako všetci viete, je to návrh stanoviska, ktoré je potrebné vypracovať v našom výbore. A treba ho zaslať výboru pre rozpočet. návrh stanoviska som vám rozoslal, boli tam aj pozmenujúce návrhy a teda rozpočtové opatrenia. ktoré by sme mali prediskutovať 12. a 13. júla na našom stretnutí. Hlasovanie by sa malo konať 2. septembra, pretože to je jediný spôsob, keďže stanovisko musíme postúpiť výboru pre rozpočet 8. septembra a budeme mať pred týmto termínom len jednu schôdzu, a to 2. septembra. Pokiaľ ide, termín, pokiaľ ide o termín na pozmeňujúce návrhy, ak chceme mať e, návrhy preložené do všetkých jazykov, tak by termín mal byť na 18. august, ale to sú, e, to je letná dovolenka, prázdniny. Ale ak súhlasíte, že nie všetky pozmenujúce návrhy budú preložené do všetkých jazykov, tak by sme to mohli presunúť na 26. augusta o 12. Lebo vieme, že vtedy program, a teda parlament nabieha a začína pracovať po letnej prestávke. Ak súhlasíte, môžeme stanoviť teda termín na 26.8. o 12. na obed. Teraz k samotnej otázke alebo téme. Máte vysvetlenie, argumentáciu stanoviska. Žijeme v kontexte, ktorý si musíme uvedomiť. Je to kontext hlbokej ekonomickej, finančnej krízy, ktorá postihuje všetky členské štáty a je to e, kontext možných rozpočtových škrtov. Je možné, že rada zníži návrh rozpočtu na rok 2011 a musíme teda zadefinovať veľmi pozorne naše priority. Ako viete, počet pilotných projektov a prípravných aktivít sa zvýšil. Dostali sme 14 návrhov na e, pilotné projekty a prípravné aktivity teda oveľa viacej ako minulý rok. Minulý rok to boli len dve prípravné akcie, jeden pilotný projekt v rozpočtovej časti pre LIBE. A teda musíme stanoviť priority, pretože nebude možné prijať všetky prípravné aktivity a pilotné projekty. Pokiaľ ide o samotné programy, Myslím, že by sme mali špecificky upozorniť na tri oddiely alebo odseky. Po prvé, pokiaľ ide o Frontex a revíziu jeho nariadenia, pokiaľ ide o nadobu, nadobudanie majetku, navrhujeme nárast rozpočtu pre celú kapitolu kompetencii LIBE, ale pre Frontex navrhujeme objem ako rezervu a tieto financie by boli e, odblokované, ak by si to Frontex zažiadal. Došlo k tomu už v minulosti pri vykonávaní rozpočtu, keď došlo k ťažkostiam plnení rozpočtu pri niektorých rozpočtových kapitolách alebo položkách. Druhý bod, to je Európska agentúra pre základné práva. Ona žiadala o veľmi podstatný náraz rozpočtu. Nemyslím, že bude možné túto žiadosť pokryť. O, tá, teda takýto vysoký náraz rozpočtu, ale v každom prípade by bolo potrebné navýšiť rozpočet tejto agentúry, pretože ona sa práve inštitucionálne rozvíja. Libe túto agentúru podporuje, vždy ju podporovala a je potrebné, ale chceme o 50% alebo 50% ehm, pokryť tú ich žiadosť. A ak budú predložené pozmenujúce návrhy, ktoré podporia tento nárast rozpočtu, tak my sme otvorení tejto žiadosti. A sme za ňu a podporíme ju aj ja aj som si vypočul vyjadrenie e, vôle a podpory na navýšenie rozpočtu pre túto agentúru. Pokiaľ ide o ochranu údajov, predseda komisie článku 29, aj bývalý predseda tejto skupiny, ako aj súčasný, nám oznámili, že Finančná situácia tejto pracovnej skupiny je veľmi ťažká, žiadajú od nás podporu. Takže ak všetci členovia LIBE budú súhlasiť, aby sme posilnili rozpočtovú podporu na ochranu údajov, mohli by sme sa snažiť nájsť riešenie s kompetentnými orgánmi. Som samozrejme otvorený vašim pripomienkam a otázkam. Otváram túto možnosť, kto by chcel vystúpiť. Otváram diskusiu k návrhu stanoviska. Ak má niekto nejaký návrh alebo pripomienku, možno by sme si mohli vypočuť najprv Európsku komisiu pani Pariet. Pani Pariet, je tu pritomná? Nech sa páči. Ak sa chcete vyjadriť, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za úvod, aj za prezentáciu. Niekoľko predbežných bodov. Pokiaľ ide o prípravné aktivity a pilotné projekty, len oceňujem vašu opatrnosť pokiaľ ide o to, že by bolo potrebné čo najviac nejakým spôsobom obmedzovať tieto aktivity. Pripomínam, že v rámci existujúcich programov máme možnosť aktivít spoločenstva alebo rozpočtu technickej podpory, ktoré nám v niektorých prípadoch môžu umožniť financovať niektoré tieto aktivity a v niektorých prípadoch programy uvažujú o takýchto aktivitách, ktoré by boli takto financované. Dostali sme zoznam e, z DG rozpočet, máme teda návrhy, pripravujeme odpoveď k týmto návrhom a postupíme to DG rozpočet. Oni vás budú informovať. Ako ste správne povedali, je želateľné, aby sme sa obmedzili na to, čo skutočne bude pridanou hodnotou a ktoré teda bude financované e, správnym spôsobom. Pokiaľ ide o Frontex, rada by som možno vysvetlila spôsob, akým sa požiadalo o navýšenie rozpočtu. My berieme do úvahy finančné perspektívy a tie financie, ktoré sú tam naplánované rovnako ako finančné stropy. A druhý prvok je, že nesmieme zabúdať pri kalkulácii finančných prostriedkov, prostriedky, ktoré neboli využité v predchádzajúcich rokoch. V oblasti pladieb tieto financie, ktoré sú príjmy, ale e, ktoré boli teda z toho konkrétneho roka. A tak e, rozpočet Frontexu bol vypočítaný a je pravda, že na 2009 to bolo 85,5 milióna a na budúci rok je to 80. E, v roku 2010 to bolo trošku viacej a e, minulý rok sme pridali ešte 7 miliónov a skutočne máme približne 6 miliónov eur navyše. Frontex ich má k dispozícii ako rezerva a musí ich využiť skôr, než sa začnú používať e, finančné prostriedky z rozpočtu. Navrhli sme zmrazenie počtu pracovníkov Frontexu vzhľadom na veľký počet prázdnych miest, neobsadených miest vo Frontexe. Je tam 44 prázdnych neobsadených miest A to je skutočne taký odstrašujúci moment, keď Frontex žiada o navýšenie rozpočtu. Ale samozrejme, pokiaľ ide o, je tam aj navýšenie žiadosti o rozpočet v prevádzkových nákladoch. Myslím, že prístup s tou využitím rezervy je správny a ktorý nám umožní jednak vidieť, ako sa veci vyvíjajú a v konkrétnom čase potom eventuálne uvoľniť ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu. Pokiaľ ide o Európsku agentúru pre základné práva, <clears throat> súhlasím s vašim opatrným prístupom. My sme išli tiež podľa plánovaných e, súm. Tiež je pravda, e, že e, na jednej strane je potrebné správne tieto finančné prostriedky využiť a my len súhlasíme a sme spokojní s tým, ako vykonáva táto agentúra prácu v zbere údajov. My samozrejme nie sme proti navýšeniu financia rozpočtu pre túto agentúru, ale vždy, keď bude toto navýšenie rozumné a bude odpovedať na skutočné potreby Tiež študujeme možnosť dodatočného financovania v rámci integrácie aktivy do tretieho piliera. Uvažujeme o asi 2 miliónoch eur. A aj tu ten váš opatrný prístup e, v navýšení rozpočtu pre túto agentúru e, teda nájde podporu v komisii. Pokiaľ ide o pracovnú skupinu článku 29, ja chápem, že táto skupina má svoje potreby, aj my diskutujeme e, s sekretariátom a predsedom tejto pracovnej skupiny, ale musím upozorniť, že veľká časť rozpočtu týchto prác sú financovaní, pretože hovoríme o globálnej čiastke, ktorú dáva komisia pre všeobecné aktivity, pre misie, pre schôdze, pre organizácie m, mm, expertov a tak ďalej. A teda ten rozpočet veľmi obmedzený. Aj tu musíme byť opatrní. Ďakujem za pozornosť. Merci. Mr. de Camp. Van de Camp. slovo má pán Van de Camp. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade snáď chcem srdečne poďakovať vám, naozaj kompliment za veľmi vyváženú e, výstavbu tejto správy, dobre premyslenej, kľudnej. Tie rozpočtové položky, ktoré sa tu odzrkadľujú a je veľmi aj jasné, kde sú priority. To je teda prvý bod. Potom snad ešte pár otázok. V prvom rade pilotné projekty. Eh, Objavilo sa tu množstvo, množstvo žiadostí o pilotné projekty a moja otázka znie, akú budeme mať stratégiu aby sa v rámci rozpočtového výboru tieto projekty LIBE e, uznali, aby bolo k tomu uznanie. Ako to chcete, ak to chcete dosiahnuť? Ďalšia otázka potom. Ako to vyzerá s úsporami? Už v úvode ste povedali, že eventuálne sa bude e, sporiť aj na strane Európskeho parlamentu. A ja by som rád vedel, či tieto úsporné opatrenia možno vidieť včas, aby sme si mohli stanoviť priority. U nás v Holandsku sa tiež veľmi šporí. Nejde teda o, o to, aby sme, eh, aby sme to robili paušálne, ale treba nájsť naozaj priority. Počuli sme tu slova o Frontexe, ako to vyzerá že teda váš rozpočet kompletne miniete a možno snať ešte k agentúre o základných právach. No tu chápem vašu zdržanlivosť, ale tých 5% to je pre nás e, prvý krok, pokiaľ ide o vyššie možnosti. Ak tu chcete navýšenie, tak to len podporíme. No a toľko teda moje reakcie k vašej správe. Prvé, prvé reakcie. Ďakujem. Ďakujeme. Pani uh, Keller. Pani Keller. Questions and remarks about your work. Mám zo pár otázok k vašemu pracovnému materiálu. Myslím si, že v tom prvom pracovnom materiáli, kde teda na strane číslo 2 hovoríte o e, rozpočtových prostriedkoch záväzkových a kde sú e, súrne opatrenia, naliehavé opatrenia pre utečencov, pre veľké katastrofy. Pokiaľ viem, tento fond od svojho založenia nikdy nebol využitý, takže sa pýtam, či vôbec si myslíte, že je užitočné ho mať. A potom ešte k Frontexu, to už tu odznelo, Frontex nám bokom zanechalo množstvo prostriedkov, 10 miliónov eur, ktoré sa nevyčerpali. Takže si myslím, že mali by sme premýšľať o tom, prečo neboli v stave použiť tieto prostriedky, alebo či potrebujú viac prostriedkov, alebo či by sme naozaj nemali škrtať, pretože e, zdá sa, že nepotrebujeme dodatočné prostriedky, takže ich nemáme čo vynakladať. To je celkom logické. No a potom posledná otázka. Na poslednej strane pracovného dokumentu číslo 5 sa hovorí, že ďalšie 3 milióny e, výnosov e, sa pridávajú k tejto sume. Ja neviem presne, čo si myslíte, že sú tie zvyšky, tieto výnosy, čo presne sú tieto čiastky. Druhý materiál, pracovný materiál, tak tu mám nasledovnú otázku. Agentúra pre základné práva. Vy ste Eh, dostali od nich požiadavku, že, chcete, že chcú viac prostriedkov. Vy ste povedali, že primeraných by bolo viac, na viac 5 Moja otázka znie, či je odhad, čo vlastne potrebujeme minimálne, eh, aká predstava je o agentúre pre základné práva. Prečo ste si vybrali ako odporúčanie práve týchto 5 Myslíte si, že je to preto, lebo majú o 5% na viac pracovného zaťaženia? Prečo? Prečo 5%? Vie sa, koľko viac práce budú mať, tak by sme mohli odhadnúť, okolko viac prostriedkov naviac potrebujeme. A záverečná otázka? To je skôr taká poznámka na okraj. Pokiaľ ide o operačné e, e aktivity systému DSL e, IE, je to agentúra, ktorá ani len nie je zriadená a pritom dostáva viac ako podporná kancelária pre uchádzačov o, ali, o azyl. Ani len nie je spustená, no ale každopádne súhlasím, že by sme mali posudzovať, či vôbec im vyčleniť prostriedky, kým tu máme záverečné áno pre túto agentúru. A tá spomínaná azylová agentúra dostala len polovicu takýchto prostriedkov. Toľko snáď moje otázky. Ďakujem. Slovo má pán Buzutil. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za vašu prezentáciu. Snáď zo pár slov na nadviazanie k tomu, čo povedal pán kolega Van den Kamp. Pokiaľ ide o prípravné akcie a pilotné projekty, nuž, keď sa pozrieme na váš materiál, tak vidím, že v roku 2009 sme mali tri prípravné aktivity a dve pilotné projekty. V následnom roku to bol pomer 2 ku 1. Treba e, si zachovať pre, e, prezentnosť, e, účasť výboru líbe na týchto aktivitách a na to sa musíme, myslím, koordinovať a na to by sme podľa mňa mali zapojiť všetky politické skupiny, aby sme dosiahli zhodu, aby sme mali prezentnosť výboru líbe v tejto oblasti. Ak tak neurobíme, tak je pravdepodobné, že rozpočtový výbor naše požiadavky bude ignorovať Viem, že množstvo požiadaviek e, odznelo e, a som presvedčený, že ďalšie požiadavky odznejú e, v ďalšom čase, ale je pre mňa osobitne dôležité, aby sme medzi politickými skupinami koordinovali túto činnosť, aby sme mali naozaj spoločný prístup k pilotným projektom a prípravným akciám k Frontexu. Neviem, či som na rovnakej vlnovej dĺžke e, s komisiou, pokiaľ ide o Frontex, z rovnakého dôvodu, že tu máme revíziu mandátu agentúry. E, pre túto oblasť som spravodajcom a je pravdepodobné, že Frontex e, bude mať teraz zmocnenie získať určité aktíva, či už nájmom alebo kúpou. A tu by sa snáď očakávalo určité ustanovenie, predpisy, v budúcom rozpočte, e, než iba akési očakávanie, e, aby sme tu len tak vyplýtvali rok, pričom pôvodne sme nemali preto e, osobitné predpisy. Pre Frontex a komisiu je dôležité, aby nám povedali, čo presne majú na mysli z finančného pohľadu, teda ako tieto predpisy budú nadobúdať e, účinnosť. Pokiaľ ide o e, azylovú podpornú kanceláriu EÚ, tak ja to chápem tak, že dokonca ešte nebol ani vymenovaný riaditeľ a kladiem si otázku, či komisia by nám mohla povedať viac, ako chce využiť rozpočet, kto, o ktorom už tento rok bolo hlasované, aký bude časový harmonogram, aby sa zabezpečilo, že táto kancelária funguje určite pred koncom tohto roka, pretože nemá zmysel diskutovať o rozpočte pre túto kanceláriu, ak e, ju nespustíme najprv. No a pokiaľ ide o programy v oblasti solidarity a managementu e, migrácie, tak sme videli tu veľmi zaujímavé nárasty vo fondoch pre e, vonkajšie hranice, integračný fond a dokonca aj v utečeneckom fonde. Trochu ma však e, naplňa obavami nedostatok analýzy, nedostatok revízie týchto programov, nedostatok dokonca informovanosti Európskeho parlamentu o tom, ako tie peniaze, o ktorých sme rok po roku hlasovali pre tieto oblasti, ako sa tieto prostriedky použili, či tieto prostriedky boli využité efektívne a dostatočne účinne, či tu máme vôbec pridanú hodnotu. Naozaj by som to rád vedel, ako táto vec v mnohých e, situáciách vyzerá. A myslím si, že pre nás je dôležité, aby sme čo najskôr takéto informácie mali. No a v neposlednej miere k agentúre o základných právach. Ak je tu požiadavka o navýšenie rozpočtu, mali by sme mať otvorenú mysel, ale musí to byť oprávnené. A určite by som sa tešil na o, o, zdôvodnenie tohoto všetkého. Ďakujem. Bien, gracias. Ďakujem. Ako som na úvod povedal, kontext, v ktorom žijeme, je kontext hospodárskej krízy, ktorý spôsobí, že štáty prostredníctvom Európskej rady budú mať postoj e, orientovaný smerom k rozpočtovým škrtom, ale e, kontext je aj kontext vstupu Lisabonskej smluvy do platnosti a to prináša nový rámec eh, pravidiel hry. Ako všetci vieme, sme v predbežnej fáze eh, stanoviska nášho výboru pre výbor pre rozpočet. Pokiaľ ide o financovanie priestoru pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť, ale tento nový rozhodovací rámec tak to budeme robiť len jediným čítaním medzi parlamentom a radou. Ako aktéry legislatívneho postupu spolurozhodovania, ale je to špeciálny legislatívny postup v porovnaní s tým bežným. Takže bude len jedno čítanie. Rada a parlament a možno by došlo k zmierovaniu, ak by to bolo potrebné. A jeho výsledok by mali potom potvrdiť obe inštitúcie, takže ja navrhujem, aby sme úzko spolupracovali s tieňovým spravodajcom, pánom Van de Kampom. Pani Veržat je tiež tieňovou spravodajkyňou. Mali by sme sa aj, pán Alvaro, mali by sme sa stretnúť, aby sme zadefinovali priority. Pretože, ako môžete vidieť z tohto prvého pracovného dokumentu, o to som sa snažil stanoviť priority vzhľadom na to, že je tu veľký počet návrhov, konkrétne 14 aktivít a pilotných projektov v oddiele 3a. A mali by sme si k tomu sadnúť a zistiť, aký pri, aké priority zadefinujeme, aby sme dosiahli politický konsenzus, aby sme ich spolu podporili. Zdá sa mi, že v tejto etape Lisabonu je rozhodujúce a potrebné, aby sme tieto rozpočtové položky kvalitne kontrolovali pri vykonávaní, pri plnení rozpočtu. A musíme mať čo najpresnejší návrh a musíme čo najpresnejšie vedieť, kde sú problémy s plnením rozpočtu alebo kde sú problémy s výdavkami, pokiaľ ide kontrolu hraníc, tak ako to ukázali predchádzajúce diskusie v tomto výbore systém SIS druhej generácie alebo rozpočet pre Frontex. Ešte máme určitý manévrovací priestor. V júli môžeme diskutovať s komisiou a zadefinovať tie rozpočtové nárasty alebo žiadosti o navýšenie rozpočtu, ktoré sú priateľné aj v tomto krízovom kontexte. Čo je isté, že rozpočet tohto priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, tak rozpočet sa navyšuje viacej ako 12 12,8 presnejšie. A všetky agentúry navyšujú svoj rozpočet proporčne na základe žiadostí, rovnako ako agentúra pre základné práva. Aj ona žiada o náraz rozpočtu, ktorý je nielen veľmi veľký, ale až disproporčný, pretože žiada o 50-percentný nárast rozpočtu z jedného roka na druhý 50 porovnaní s minulým rokom. Mne sa to zdá, mne sa zdá teda, že je rozumné uvažovať o náraste, musíme byť otvorení dialógu s touto agentúrou. Agentúra ma požiadala o rozhovor a tam mi chcú odôvodniť túto žiadosť takéhoto vysokého nárastu Nemyslím si, že by bolo rozumné len tak z ničoho nič a bez akéhokoľvek odôvodnenia začleniť nárast o 50 v tejto situácii, ale rozhodne musíme byť otvorení nejakému eventuálnemu nárastu, ktorý by bol väčší ako 5 a ak to politické skupiny podporia, tak uvidíme, akým spôsobom tento náraz rozpočtu začleníme do celého rozpočtu nášho priestoru pre slobodu, bezpečnosť. Navrhujem teda, aby sme tieňoví spravodajcovia boli v úzkom kontakte so spravodajcom a keď v júli budeme už diskutovať o tejto veci, aby sme už mali upresnené priority existujúcich programov. Na tom sa, myslím, môžeme dohodnúť. there's any further comments from the Commission? Nejaké ďalšie, nejaké ďalšie pripomienky? Komisia by sa chcela vyjadriť. Takže nech sa páči. Mať, áno, bola jedna otázka. Áno, e, položili tu niekoľko otázok, na ktoré by som rada odpovedala, hovorí zastupkynia Európskej komisie. K otázke otázke pani Keller užívanie finančných prostriedkov Frontexu. Myslím si, že vysvetlenie je o to, že niektoré členské štáty oneskorili financovanie Robí sa toto financovanie aj tie aktivity prebiehajú veľmi pomaly a členské štáty žiadajú preplácanie neskoro. Z toho vyplývajú tie rezervy, ktoré ostávajú. Pokiaľ ide o tie príjmy, ktoré sú pridelené, je to zložitý rozpočtový postup, ale keď Európska komisia alebo keď máme rozpočet a máme finančné prostriedky, ktoré neboli využité, hlavne v prípade nejakej agentúry, tak komisia žiada o taký príkaz o pokrytie a táto nevyužitá časť sa znovu začlení do rozpočtu EÚ, ale prihradí e, alebo vyhradí tieto finančné prostriedky špecifickému rozpočtovému e, riadku a teda Frontex nevyužil určité finančné prostriedky. Tieto sa pripíšu rozpočtu EÚ, ale budú pridelené e, znovu do rozpočtu Frontexu, možno v inej e, položke alebo v inom rozpočtovom riadku. Pokiaľ ide o A pokiaľ ide o agentúru pre informačné technológie, tieto finančné prostriedky sa dali do rezervy. Ak prebehne celý legislatívny postup v poriadku, tak agentúra by mohla vzniknúť v roku 2011 a vtedy by sme mohli začať e, aj s náborom personálu. Preto sa požiadalo o rozpočet. Zatiaľ je to v rezerve až kým e, nie je prijaté definitívne rozhodnutie o fungovaní tejto agentúry. Otázka pána Busutila k revízii mandátu agentúry Frontex. Áno, najbližšie budeme veľmi opatrní k tejto otázke Frontexu, ale to platí pre všetky agentúry. Európska komisia žiada o opatrnosť, aby sa skutočne využívali správne, plnil rozpočet vo všetkých rozpočtových riadkov, je jasné, že sme otvorení tomu, aby došlo k navýšeniu rozpočtu, ak agentúry predložia špecifické a konkrétne návrhy, napríklad v prípade nákupu materiálu alebo zariadenia. K tomu ešte nedošlo, ale keď k tomu dojde, tak zareagujeme. fondom. Priebežné hodnotenie bude pripravené na jeseň. Tieto programy vstúpli do platnosti v roku 2007. Spustili sa s istým oneskorením vzhľadom na oneskorenie právneho základu, takže v skutočnosti sa spustili v polovici roku 2008 a to priebežné vyhodnotenie bude na jeseň a až vtedy budeme mať bližšie informácie o aplikácii a realizácii týchto programov. Ďakujem, to je všetko. Si les parece, entonces... Ak súhlasíte, pán Van de Kamp. Tak zvoláme zasadnutie tieňových spravodajcov. Pri príležitosti plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. No a možno stretneme tieňových spravodajcov Kamp, Veržiat, Alvaro a budeme sa venovať detailom, tak aby sme vypracovali stanovisko, ktoré bude príjemné pre politické skupiny a ktoré bude vysielať politický signál výboru LIBE, výboru pre rozpočet. Ak súhlasíte, tak budeme takto po, postupovať. Pán Van de Kamp. No, ja mám ešte jednu pripomienku. Ja v podstate súhlasím s pani Keller, že sme mali hovoriť o agentúre pre základné práva, aby, alebo s, s predstaviteľmi, aby sme vedeli, aké majú v podstate potreby. Áno, ja som o tom tiež hovoril. Ja som dostal oznámenie od agentúry, ktorá žiadala nič menej ako 50-percentný náraz alokovaného rozpočtu. No, myslím, že sa treba tu zaoberať dôvodmi tejto žiadosti, aby sme videli, či to je rozumné alebo nie alebo či to je, je reálne alebo nie. No a ja teda navrhujem, aby sme sa stretli s riaditeľom agentúry pánom Žeromom, ktorý ja to explicitne požiadal. No a potom oznámime prostredníctvom elektronickej pošty na výsada tak, aby všetci členovia mohli zhodnotiť dôvody tejto požiadavky a či je to splniteľné alebo nie. Súhlasíte? No, ďakujem. Myslím, že to je na teraz všetko. No a teraz požiadam všetkých, ktorí nie sú poslancami alebo autorizovanými osobami, aby opustili miestnosť, aby sme mohli pokračovať v zasadnutí za zatvorenými dverami. Myslím, že všetci sú už tu. Je tu pán Alvaro, ani Moraes. Ale čím skôr, tým lepšie. Takže začíname zasadnutie koordinátorov. A zajtra od 9.00 budeme pokračovať. Je tu zastúpené predsedníctvo, tu španielskí ministri vnútra a spravodlivosti. Takže zajtra 9.00. Dovidenia.